Pán predseda. Takže kolegové... Kolegovia, príjemné popoludne. Dnešné denné zasadnutie pokračuje. Najskôr tu máme zápisnicu zo včerajšieho denného zasadnutia schôdze je k dispozícii, ako aj prijaté texty. Sú nejaké námietky? Ak nie, tak Zápisnica je schválená. A môžeme začať dnešným prvým bodom popoludnejšej časti. Ako viete, máme rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a právneho štátu. A prvým bodom programu schôdze je Sri Lanka. Ďalšie kroky v súvislosti so správou OSN. Dám slovo najskôr pánovi Murphymu autorovi Správne. pán Murphy. In the brutal war of the... brutálnej vojne silánskej vlády proti tamilskej minorite aspoň 40 tisíc tamilov bolo zabitých v priebehu niekoľkých týždňov a stovky tisíc boli e, zadržiavaní v otvorených e, väzenských táboroch. Právo Spojených národov konečne uznáva tie zločiny, ktoré boli napáchané na tejto menšine. Nemali by sme si robiť ilúzie, že správa zmení podmienky Tamilov v Sri Lanke. Deň po zverejnení e, boli prinesené informácie, že generálny tajomník OSN spustí medzinárodné vyšetrovanie, ak e, bude súhlasiť sirlánska vláda, alebo ak medzinárodné fórum, ako je Bezpečnostná rada OSN, e, vyžiada formálne prešetrenie. Keď si vezmeme povahu vlády v Sri Lanke, je jasné, že neumožní žiadne medzinárodné vyšetrovania. Opäť je tu nevyhnutnosť potreby E, hájiť sa za nezávislé vyšetrenie vojnových zločinov a branie na zodpovednosť tejto vlády. E, boli rôzne protesty po celom svete, ktoré organizovali rôzne skupiny vrátanie kampaň, e, kampane, pre solidari, kampaň Solidarity pre Tamilov. Ľudia stalmali a Salhala potrebujú, ľudia títo potrebujú solidaritu a je nutné im pomôcť ich boji pre seba určenie. Ďakujem. Ďakujem, pán Murphy. Ďalej máme pána Fanordena. Ordena tiež na minútu. Pán predseda, toto sú len úvodné slova, ale mi naozaj eh, to, že musíme vôbec viesť takéto, takúto diskusiu dnes. Eh, radikálne elementy v rámci diaspory Sri provokujú takúto situáciu a pomáhajú im aj ostatní, ktorí takto politicky fungujú. Často je to financované aj z kriminálnej činnosti. Ich činnosť eh, samozrejme eh, správa OSN, eh, ktorá je dôvodom tejto debaty, jasne konštatuje, že v konečných fázach LTD, LTT využilo ľudské ľudí ako, ako štíty a civilné obyvateľstvo vrátane detí dali do svojich vojenských zložiek a takisto využívali delostrelectvo v blízkosti konfliktu na to, aby zničili infraštruktúru. Čiže týmto vidíme, aký je ten kontext a kde e, treba ukázať prstom. Namiesto toho, aby sme vinili ľudí zo Sri Lanky, sú tu tí, ktorí sa snažia pokračovať v nenávisnej kampani a kampani rozkolu a túto správu vnímajú ako z, ako zbraň v rámci tejto kampane. Vláda Sri Lanky aj komisia e, vytvorili LRC, tak aby sa zaoberali obvineniami z porušovania ľudských práv. Spravme všetko, čo je v našich silách, aby sme ich podporili a takisto aj teda obyvateľstvo, namiesto toho, aby sme na nich útočili. Ďakujem, pán Fan Orten. Pokúste sa dodržať rečnícky čas, kolegovia. Nechceme tu byť do 6. Veronik de Kaiser, 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hovorili si, že to bude veľmi živá diskusia už na začiatku. Musíme sa pozrieť e, na spravodlivosť a na zmierenie v krajinách, ktoré boli svedkami rôznych vojnových konfliktov, ako je napríklad aj Sri Lanka, ich viacero, samozrejme. Nemyslím si, že došlo kedykoľvek e, k zmiereniu bez toho, aby e, bola splnená aj spravodlivosť. Správa OSN, tak ako povedal pán Orten, jednoducho len popisuje v skutočnosti hovorí o mechanizme vymáhania medzinárodnej spravodlivosti a ako všetci vieme, to si vyžaduje súhlas vlády. To je minimum, ktoré môžeme očakávať. A ako môžete očakávať, že dojde k zmiereniu medzi národmi, keď sú tu excesy na oboch stranách, nielen Tamili, ale aj druhá strana spáchala zločiny a je nevyhnutné, aby zodpovednosť bola rozdelená eh, medzi obe strany a takisto spravodlivosť, aby bola nasmerovaná na obe strany. Zmier, o ktorom hovorila komisia, bohužiaľ podľa mňa neposkytla e, vysoký štandard dôkazov, ktorý by sme predpokladali, očakávali. Myslím si, že e, Národný orgán pre spravodlivosť v konečnom dôsledku nebude schopný objasniť skutočnosti. A preto na prospech tých, ktorí utrpeli na oboch stranách, Domnievam sa, že dnes táto snemovňa musí podporiť túto správu v rámci snahy nájsť lepšie informácie a zadozučniť spravodlivosti. To je posolstvo, ktoré dnes chcem tlmočiť a myslím si, že ani nemusím využiť celý rečničký čas na to, aby som toto povedala. Tomás Mann, ďalší, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vo februári som vycestoval s, s delegáciou pre Južnú Áziu do Sri Lanky. Na mieste sme videli obrovské úsilia, smerom k odstráneniu dôsledkov eh, vojny, teda takéhoto konfliktu, ktorý trval 25 rokov. Aj eh, mimovládne organizácie pomáhajú napríklad s odmiňovaním oblasti a s opätovným osídlovaním Tamilov do ich pôvodnej vlasti. Chceme od vlády, aby pozitívnym spôsobom reagovala na eh, posudok expertný panelu OSN aby e, vyšetrila teda prípady porušovania ľudských práv. Takisto je nevyhnutné posilniť e, právny štát e, a pozíciu práva a takisto treba naložiť s páchateľmi týchto činov. Vôľa k integrácii menšín, ubezpečenie dodržiavania medzinárodných právnych noriem, to všetko sú predpoklady rozvoja krajiny ktorá bez násilia a bez teroru skutočne má e, budúcnosť. Chceme apelovať e, výslovne na vysokú predstaviteľku EÚ, aby takéto snahy podporila. Ďakujem pekne, pán Mann, pani Jetemeky. Pán predsedajúci, konflikt v Sri Lanke možno už skončil, ale zostáva veľa otázok nezodpovedaných. Koniec konfliktu nie nevyhnutne znamená, že konflikt skončil aj v mysliach ľudí. Výťazstvo nie je to isté ako mier. Trvá to čas a chce to aj záväzok a silnú vôľu, aby sme dokázali prekonať e, tie rany z konfliktu. E, zmier je imperatívom. Spravodlivosť je nevyhnutná z pohľadu začiatku na novo. Preto by srilanská vláda mala okamžite začať vyšetrovania o porušeniach medzinárodných, e, medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva pre dodržanie ľudských práv. Je nevyhnutné e, vyšetriť obe strany medzinárodné dohovory, na ktoré pristúpila aj Sri Lanka, si vyžadujú prešetrenie údajných zločinov a zodpovednosti daných osôb len v rámci otvoreného vyšetrovacieho procesu môžu prekonať Sri Lančania tieto jazvy dlhodobého konfliktu a môžu potom žiť v miery a stabilite. Ja podporili sme správu Banky Muna, generálneho tajomníka, pokiaľ ide o Sri Lanku ale plne podporujeme aj odporúčania, ktoré vychádzajú zo správy OSN. Ďakujem pani Jautemeky, pani Hautala. Thank you, Ďakujem, vážený pán predseda. 23. mája 2009 generálny tajomník OSN eh, Ban Ki-moon a tiež prezident eh, Sri Lanky podpísali spoločné stanovisko, kde sa eh, kde prislúbila Sri Lanka riešenie zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov počas vojny, ktorá skončila v máji 2009. Po tejto dohode srilanská vláda nerešpektovala ho a OSN vytvorila skupinu expertov, kde, by, kde išlo o proces zodpovedania sa. Správa o pokroku e, nedávno publikovaná e, kriticky e, hovorila o tom, že i vláda, i Tamilovia nerešpektovali medzinárodné právo a správa trvá na zodpovedaní sa z oboch strán. Zodpovednosť je dôležitá. Sri vláda ohlasila E, vyhlas, označila túto správu za zaujatú a nelegálnu. Dôvody ďalšieho vyšetrovania a v čase, keď e, legitímna práca medzinárodných orgánov sa diskredituje, je pre tento parlament dôležité vystupňovať boj za medzinárodné právo. Vojnové zločiny nemôžu zostať e, nepotrestané, kdekoľvek sa udejú. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz e, si vypočujeme z e, rečníkov za naše politické skupiny. Prvá je pani Korhola za EPP. Vážny pán predsedajúci, e, Vojna v Sri Lanke eh, trvala 25 rokov eh, a eh, výsledky neboli priaznivé. Vyžiadala si tisíce obetí. Za posledné mesiace vojny prišlo život tisíce ľudí. Podľa správy OSN je veľmi spravdepodobné, že aj vládne jednotky, aj tamilskí tigri sa dopúšťali porušenia medzinárodného humanitárneho práva a taktiež porušovania ľudských práv. Tamilské tigry porušovali eh, práva jednotlivcov, eh, zabíjali eh, civilistov. To sú veľmi závažné obvinenia, závažné trestné činy, ktoré je potrebné odsúdiť, preto je nevyhnutné, aby OSN mala možnosť preštudovať a vyšetriť tieto činy. Ehm, toto vyšetrenie však neprejde bez toho, aby krajiny podporili túto snahu OSN, preto je nevyhnutné, aby sa aj samotná Sri Lanka postavila um, vecne k týmto vyšetrovaniam by bola ochota spolupracovať. E, e, inak sa nepodarí tieto zločiny vyšetriť a Európska únia musí v tomto hovoriť silným hlasom. Ďakujem. Anna Gomes is next on behalf. Ďalšou rečníčkou za socialistov a demokratov je Anna Gomes. Ďakujem. Závery správy OSN ukazujú, že išlo o zločiny proti ľudskosti a, a proti medzinárodnému právu. Išlo o vojnové zločiny. LTTE a vláda takisto e, nezávislé zisťovanie a odsúdenie je obligatórne. To vyplýva z medzinárodného práva. Nie je to len cesta k zmiereniu. A z tohoto dôvodu je dôležité, že medzinárodné spoločenstvo Európska únia a Bezpečnostná rada OSN podporujú odporúčania tejto správy, aby bola medzinárodná, medzinárodný nezávislý mechanizmus na kontrolu vlád e, s cieľom potrestať obojstranné zločiny. Ďakujem. Teraz pani Bilbao Barandika za skupinu ALDE. Ďakujem, vážený pán predseda Chcem e, uznesenie týkajúce sa porušenia ľudských práv a vojnových zločinov len podporiť. Je to solidarita voči obetiam a aj s ohľadom na chýbajúcu nezávislú justíciu. Treba mať e, transparentný, nestranný, medzinárodný e, mechanizmus. Treba e, vyfiltrovať na oboch stranách tých, e, ktorí sa previnili nemôžu sa e, len tak slobodne dostať zo zodpovednosti. Bombardované bolo civilné obyvateľstvo. U nás v mojej krajine e, frankisti zbombardovali e, Gerniku a zabili množstvo ľudí. Picasso znázornil symbolicky túto udalosť svojim slávnym obrazom. Je to znak mieru a zmierenia. Preto musíme od e, srílanskej vlády žiadať, aby proces sa posunul, aby sme mohli hovoriť o skutočnej justícii a spravodlivosti. Ďakujeme. A teraz pani Deli za zelených. Ďakujem, pán predseda. Správa OSN E, publikovaná 11. apríla, e, osvetľuje vojnové zločiny a zločiny proti e, ľudskosti na Sri Lanke v konflikte, kde proti sebe boli vládne jednotky a tamilskí tigri, ktorí bojujú za nezávislosť. V roku 2009 došlo k zločinom proti ľudskosti, k vojnovým zločinom. Tisíce civilistov zahynulo a Nemôžeme sa uspokojiť e, s beztrestnosťou tých, ktorí tieto zločiny spáchali. Pán sa urobil všetko preto, aby tie, táto správa nebola publikovaná a aby boli prijaté jej závery. Novinári sú umlčiavaní, zastrašovaní, internetové informačné stránky majú zablokovaný prístup zo strany súdnych orgánov Ľudia stále utekajú a tamilská menšina je obeťou e, genocídy. Musíme okamžite vyslať pozorovaciu misiu na Sri Lanku, aby zistila, čo sa skutočne stalo, aby bol pripomenutý zásadný princíp sebeurčania národov. Ďakujem. Pani Vergiat e, Gue, nech sa páči. Máme tu však ešte modrú kartičku od pána Tanaka, až potom pani Vergia. E, pani Deli, akceptujete e, otázku pána Tanaka? Modrá kartička. Yes, are you When we have blue card, you have to say whether you are willing to accept the question. Musíte povedať, či ste pripravená akceptovať otázku. Pokračujte, pán Tanok. Ďakujem, pán predseda. Počul som to priamo vo franc- e, francúzštine a priamo použité slovo bolo e, genocída. To je osobitne, e, slovo s osobitným významom v medzinárodnom práve. Ako je možné, že sa prepustilo zo, z, z z 200 tisíc Tamilov? To je absurdné obvinenie tejto vlády, že je to vláda, robí genocídu. Dúfam, že stiahnete takéto stanovisko. Ani Deli, počuli ste otázku, mohli by ste odpovedať? Monsieur le député. Žený pán poslanec, použila som toto slovo ako metaforu. Ale aby som zdôraznila predovšetkým fenomén, povedala som, že nešlo, nešlo o toto dané meno. To, k čomu došlo vo, voči menšine Tamilov, to nebolo niečo, čo by sme mohli prehliadnúť. Takisto ďalší poslanec sa, eh, sa prihlásil s modrou kartičkou. Môžete položiť otázku. Nech sa páči, pán Van Orden. Vážny pán predseda, ďakujem. Vy ste predtým spomenuli, že vyzývate eh, k vytvoreniu komisie, ktorá by šla na Sri Lanku a zistila, čo sa tam deje. Chcem vám však pripomenúť, že juhoazijská eh, delegácia práve bola na Sri Lanke a mnoho členov tejto delegácie tu vidím. Dobrý priateľ, kolega Mann bol e, na tejto misii a hovoril o tejto misii. E, asi nepočúvate, čo sa deje v tejto diskusii. ľudia tam boli na Srianke, vedia, čo sa tam deje. Neviem, kde e, čerpáte zdroje pre všetky tieto nezmysly. Pani Deli. Vous avez raison, nous avons... Máte pravdu. Áno, vyslali sme misiu na Sri Lanku E, toto aj uznávam, že ste tam pracovali, ale musíme zvýšiť tlak. To znamená, že musíme takéto tie operácie musíme opakovať. Ďakujem a teraz dám slovo ďalšiemu rečníkovi a to je pani Veržia. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Sri Lanka je krajinou kde prebieha krvavá občianská vojna. Pred dvoma rokmi táto vojna skončila, ale vieme za akých podmienok, že totiž, e, že e, ako situácia vyzerala. OSN e, konštatovala len neúspechy. Tisíce mŕtvych, ktorí zahynuli v týchto konfliktoch. Zdá sa, že že e, došlo aj k situáciám, kedy sa malo zhromažďovať obyvateľstvo a vytvárať tak živé štíty. Nemôže byť prípustné, aby vojnové zločiny neboli stíhané. Vždy sme sa snažili civilné obete minimalizovať. Humanitárna pomoc sa nerealizovala a takisto zdravotné služby bojovali tu e, ako e, ľudské štíty aj e, deti. To však nez, to však neznamená, že by vláda bola bez odpovednosti. OSN veľmi dlho čakala, kým situáciu na Sri Lanke reklamovala. Naopak snažilo sa vláda sa snažila zamietnúť závery tejto správy. Tešíme sa, tejto správe z 11. apríla e, uznesenie, ktoré bolo predložené, ide správnym smerom. Želala by som si, aby to šlo ešte ďalej. Je na čase, aby medzinárodná justícia konala. Ďakujeme. Ďalší rečník, pán Paška, EFD. Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda, vážený pán komisár dlhoročný vojnový konflikt ktorý viedli medzi sebou vládne vojská a ozbrojenci zoskupenia tigrov oslobodenia tamilského ílamu a ktorého dôsledky veľmi kruto dopadli na civilné obyvateľstvo žijúce v oblastiach bojov sa podarilo ukončiť v roku. two thousand and nine po skončení vojny sa mahinda radžapaksa prezident srí lanky zaviazal že vyšetrí všetky podozrenia z porušovania vojenského práva ako aj medzinárodného humanitárneho práva počas vojnového konfliktu

Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni, dramatické udalosti v Sri Lanke, ktoré sú popísané aj v správe OSN, jasne poukazujú na to, aké typy problémov e, môže spôsobovať vojenský konflikt. K čomu došlo na Sri Lanke je dôkazom toho, že ak sa snažíme riešiť problémy využitím vojenskej sily, tak to povedie len ďalším gigantickým problémom. Počas mnohých rokov ľudia hovorili o koncepcii spravodlivej vojny, o terovej vojne ale bohužiaľ v dnešnom svete akákoľvek vojna, aj ak má byť len teoretická, tak spôsobí obete, ktoré nie sú vinné z čohokoľvek. V prípade Sri Lanky sa zdá, že žiadna zo stran teda nemala, nebola v práve. Tá, ten vojnový konflikt nie je vhodný, nie je správny, aj napriek tomu, že sa snažia strany dokázať opak. Ak chceme vidieť zmier, tak ako to deklaruje islandská, eh, pardon, vláda, tak by to malo byť tak ako tak by to malo byť na základe toho prímeria a došetrenia veci v prípade, že vojnové zločiny nebudú došetrené, tak eh, len ťažko príde k, k prímeriu. Zmier je nemožný, pokiaľ si strany eh, neujasnia, že neexistuje žiadne tabu oblasti, pokladových e, veci. Pán Mores, mnohí v tomto pléne sa venujú politike a sledujú politiku Sri Lanky a e, celého tohto regiónu a taktiež e, tamilského obyvateľstva. Dnes tu hovoríme o správe e, skupiny expertov generálneho tajomníka OSN o vyvodení zodpovednosti v Sri Lanke a zatiaľ som nepočul nikoho v pléne, ktorý by spochybnil správnosť a oprávnenosť tejto e, správy. Ja som e, čítal túto správu, rozprával som sa s mnohými na oboch stranách o jej obsahu a tvrdíme, že táto správa by mala ostať na stole. Nemali by sme e, vyšetrovať, čo sa stalo medzi januárom a májom, pretože ak sa otvoria dvere, ak sa začne vyšetrovať na oboch stranách, a aký má význam vypracovať správu takéhoto druhu, podľa mňa je polutovanie hodné, že E, globálne tamilské fórum uviedlo, že obvinenia voči LTTE do, dokonca veľmi významné, by sa tiež mali vyšetriť. Teda máme správu, ktorú, ktoré výsledky je potrebné sledovať a ja som rozhodne za to, aby prebehli spravodlivé procesy v ľudia zodpovednosti a navodenia spravodlivosti a zmierenia na Sri Lanke po veľmi ťažkom a bolestivom období vyšetrovania, ale je potrebné ním prejsť. You, Ďakujeme pekne, pán Moraes. Ďalšou rečničkou je pani Andrikiene. Pán predsedajúci, je portovanie hodné, že takýto brutálny vojenský konflikt, ktorý ukončil v, sa ukončil v roku 2009. E, takmer 100 tisíc ľudí prišlo o život, e, vrátane 10 tisícov civilistov. Väčšina z nich e, prišla o život v záverečných štádiách tohto konfliktu. Medzinárodné spoločenstvo musí žiadať, aby prebehli riadne vyšetrovania a taktiež, aby sa zhotovili správy o týchto hrozných činoch. Je škoda, že krajiny ako Čína a Rusko nie sú ochotné rokovať o, o tejto téme na pôde valného zhromaždenia OSN a um, ani iné významné osobnosti nie sú ochotné pripustiť nevyhnutosť vyšetrovania. Panel odborníkov naznačil a jasne uviedol, že došlo k jasným porušeniam vojenského práva a taktiež medzinárodného humanitárneho práva aj zo strany vládnych jednotiek, aj zo strany LTTE. Dokonca išlo aj o zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny, preto volám po vytvorení medzinárodného mechanizmu spravodlivosti, tak ako to navrhuje správa OSN. Ďakujem. Teraz prejdeme k postupu Catch the Eye. Žiaľ, máme čas iba na dvoch rečníkov a mám, na, mám nás na zozname asi 10. Dám teda priestor štyrom, ale rozhodne nie všetkým, ktorí sa hlásia. Najskôr dostáva slovo pani Esaja. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, správa OSN naznačuje, že Eh, konflikt, eh, ktorý trval 25 rokov, eh, si vyžiadal tisíce životov civilistov za posledné mesiace svojho trvania. Boli tam taktiež straty na životoch z dôvodu oboch, oboch strán tohto konfliktu, aj vládnych jednotiek, aj LTTE. Obe tieto strany závažne porušili medzinárodnú humanitárnu legislatívu a taktiež vojenské právo je potrebné si uvedomiť, že teraz, keď už prebiehajú rokovania aby vyšetrovanie prebehlo nestranne a nezávislo zo strany OSN. E, toto uznesenie parlamentu je e, slovne vyvážené a odvážne a vyzýva, aby sa nastavil poriadok e, a pokoj a mier v tejto krajine. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Kutaš. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Závery správy OSN 25. apríla tohto roka obvinujú konkrétnych eh, aktérov zo závažného porušenia medzinárodnej humanitárnej legislatívy a vojenského práva aj na strane vládnych jednotiek, aj na strane rebelantov eh, v konflikte, ktorý trval viac ako 25 rokov. Na základe tejto správy eh, došlo k zabitiu desiatich tisícok civilistov tým, že útočili na školy, na nemocnice a iné podporné centra OSN. Na druhej strane rebelanti využívali civilistov ako ľudské štíty. Ľudia boli priamo zastrelení bez nejakého um, dôvodu, tak ako ostatní. A ja sa domnievam, že je potrebné vytvoriť nezávislý medzinárodný mechanizmus na vyšetrenie týchto um, zločinov a porušení medzinárodnej humanitárnej legislatívy potrebujeme, aby vyšetrovanie prebehlo nestranne a nezávislo, aby sa jasne určilo, kto je zodpovedný za tieto zločiny. Ďakujeme pekne. Graham Watson. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Táto um, správa, podrobne pracovná správa, uh, vo svojich záveroch uh, konštatuje, že um, opäť raz uh, um, mm, v vojnových konfliktoch prichádza o živote najmä pravda. Príliš mnoho krajín príliš dlho zatvára oči pred tým, čo sa deje týchto regiónoch. Práve teraz potrebujeme správne politické rozhodnutia a koncentrované um, opatrenia zo strany OSN, aby okamžite uh, boli vyvodení, bola vyvodená zodpovednosť uh, za tieto hrozné činy. Ďakujem. Mr. Romeva i Rueda is next. Pán Romeva i Rueda, ďakujem. Už uh, to uviedol aj pán Watson. Uh, je pravda, že prvou obeťou každej vojny, najmä tejto, je pravda Musíme si taktiež priznať, že obeď samotná takéhoto konfliktu je civilné obyvateľstvo. A panel OSN jasne dokazuje, že zodpovední sú na oboch stranách, aj na strane vlády, to konkrétne a najmä, ale taktiež LTTE a je potrebné vyšetriť obe tieto strany. Je dosť nepravdepodobné, že budeme mať dobrý výsledok, e, riadne vyšetrenie, ak komisia, výbor, ktorý bude vyšetrovať, e, bude poverený vládou. A práve o to nám ide. My žiadame, aby bola vytvorená nezávislá komisia, ktorá vyšetrí tieto obvinenia, ktoré um, skonštatovala správa OSN a síce um, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti ak toto nepochopíme, tak riešenie nepríde, pretože mier príde až po tom, čo príde spravodlivosť. A spravodlivosť e, sa môže podariť iba, ak budeme vychádzať z pravdy. A pravdu zabezpečí iba nezávislé vyšetrovanie. Ďakujeme pekne a posledným rečníkom v tomto kole je pán Tanok. Ďakujeme. Konečne Sri Lanka e, je v miery po štvrťstoročí e, krutých bojov OSN vo svojej správe je veľmi kritické voči vývoju na Sri Lanke. Prístup tejto správy e, podkopáva úsilie, ktoré prebieha na Sri Lanke, aby propagovali porozumenie a pravdu e, a aby sa naučili z minulosti e, a taktiež, že vytvorili komisiu pre zmierenie Isté, že akékoľvek zámerné eh, eh, kruté zločiny je potrebné potrestať, ale nie je eh, vôbec dokázané, že to bola jasná politika vlády. Od samotného počiatku musím pripomenúť, že LTT odmietli ponuku na zmierenie zo strany medzinárodného spoločenstva a uprednostnili takéto brutálne krvi prelievanie musíme si vyjasniť, e, aké dôsledky bude mať e, takéto konanie. E, Sri Lanka bude menej viditeľná a bude mať slabší hlas. Chcem pripomenúť kolegom, že Čína nie je správnym partnerom na rokovanie v týchto veciach, pretože Čína tiež nemá dobré výsledky v oblasti ľudských práv. Ďakujem pekne. Teraz má slovo komisár Andor aby nám prezentoval stanovisko komisie. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení poslanci, 25. apríla 2009 OSN zverejnili správu e, na základe stanoviska panela odborníkov a tiež generálneho tajomníka OSN, e, v ktorej hovoria o vyvodení zodpovednosti v s konfliktom v, na Sri Lanke. Panel e, formuluje dosť závažné obvinenia medzinárodnej humanitárnej legislatívy a taktiež legislatívy vlasti ľudských práv, ktorého sa mali dopustiť jednak vládne jednotky Sri Lanky, ale taktiež LTTE Išlo aj o vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti v niektorých prípadoch. Taktiež panel predkladá celý rad odporúčaní generálnemu tajomníkovi e, OSN a taktiež šrilanskej vláde, e, ktorý podľa e, slov panelu sa musia konštruktívne venovať dialógu medzi generálnym tajomníkom OSN a srilanskou vládou o vyvodení zodpovednosti odporúčania obsahujú aj konkrétne kroky v oblasti vyšetrovania zo strany srilanskej vlády a taktiež zriadenie medzinárodného mechanizmu eh, na úrovni generálneho tajomníka OSN. OSN sa vyjadrilo, že eh, neustále vyhodnocujú odporúčania a závery tejto správy a Vysoký komisár OSN pre ľudské práva eh, vyzval Sri Lanku, aby prijala opatrenia, ktoré sa uvádzajú v správe a aby vyvodili zodpovednosť. Sri Lanka vláda odmietla túto správu veľmi rázne. Vysoká predstaviteľka Catherine Ashtonová tento týždeň vydala vyhlásenie v mene EÚ, kde opakuje stanovisko e, Európskej únie, že nezávislý proces e, na riešenie týchto závažných obvinení by mal byť súčasťou procesu zmierenia a taktiež zabezpečenie dlhodobého mieru a bezpečnosti na Sri Lanka. Vysoká predstaviteľka zdôraznila, že otázka priamej zodpovednosti sa musí vnímať ako priama súčasť procesu národného zmierenia. Európska únia preto dúfa, že srdlanská vláda uzná konštruktívne ciele, ktoré sa uvádzajú v správe a vyzýva vládu Sri Lanky, aby spolupracovali s generálnym tajomníkom USN v obsahu tejto správy. Ďakujeme pekne, pán komisár. E, táto rozpráva o Sri Lanke je týmto uzavretá, kolegovia, a hlasovanie prebehne i hneď e, po konci rozpravy ďalším bodom programu Azerbajdžan, Azerbajdžan a dávam slovo pani Vergiat, aby otvorila rozpravu. Áno, pán predsedajúci, ja